Ďakujem kolegovia. Dobré poludne. Náš kolega Vincenzo Jovine ma informoval, že sa pripojil k skupine socialistov, vstúpil do tejto skupiny a teraz začneme hlasovať. Prv, v hlasovanie správa Juliu Winkel. Hlasujeme menovite. Začíname hlasovať, prosím.